chi c'è per la Continuiamo con il dibattito, l'ordine del giorno Pokračujeme eh, s eh, naším eh, zasadnutím. Nasleduje správa Kalas a Gebhardt e, týkajúci e, sa e, jednotného digitálneho trhu smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu. Ide o správu iniciatíve. Počkáme, kým sa dorobia fotografie, takže ešte raz opakujem, ide o správu o iniciatíve s názvom Smerom k aktu jednotnom digitálnom trhu. Nech sa páči, slovo má pani spravodajkyňa Kalas. Ďakujem pekne, pán predseda. prvom rade by som chcela poďakovať všetkým, ktorí boli zainteresovaní do tejto správe, obzvlášť pani spoluspravodajkyňa Mhm, pani Gebhardt, ale aj všetkým tieňovým spravodajcom. Som veľmi rada, že v tejto správe sa jasne spomína, že potrebujeme mať inovatívne a digitálne politiky v Európe ak eh, chceme, aby naše podniky mali šancu inovovať sa, eh, musíme im eh, ukázať, že inovácie podporujeme. Veľmi často sa radí firmám, aby opúšťali svoje staré produkty a urobili priestor pre nové. A toto by malo platiť aj pre nás. Ak tie staré už nie sú vhodné, tak musíme ich opustiť alebo zrevidovať som rada, že táto správa silne podporuje ekonómiu zdieľania, ale tiež sa venuje e, obavám súvisiacim s existujúcimi bariérami, ktoré sa vytvárajú v členských štátoch a bránia ich aj možnosti adaptovať svoj existujúci rámec na to, aby lepšie čelili konkurencie. Musíme mať na pamäti, že veľké nadnárodné spoločnosti majú nástroje na to, aby uh, E, boli v súlade e, so všetkými úpravami, ale malé a stredné podniky e, tie, tieto bariéry najviac obmedzujú. Takže ja dúfam, že komisia bude proaktívna hlavne E, v tejto oblasti, pokiaľ ide o integritu jednotného trhu. A to sa netýka iba ekonomie zdieľania, ale aj e, ďalšej vlny e, inovácií, napríklad pokiaľ ide o veľké údaje alebo internet veci. Ak Európa pre toto nebude mať plán, ak nebude mať spoločný prístup k, v oblasti štandardizácie, boji, boja proti kriminalite, tak stratíme a nevyužijeme úplný potenciál, ktorý sa v tejto oblasti nám naskytuje. No, takisto očakávam, že komisia bude ťažko pracovať na tom, aby internet bol otvorenou a neutrálnou platformou pre inovácie a komunikáciu. Ak e, teda hovoríme, že e, poskytovateľia internetu by nemali robiť e, prácu policajtov. Tu je dôležité bojovať proti cenzorstvu a iným negatívam, ale sú tu aj iné dôležité aspekty v našej správe. Musíme zabezpečiť, aby občania mali lepšiu kontrolu nad eh, využívaním, používaním ich údajov. Eh, používanie jednotlivých poskytovateľov by malo byť zjednodušené a užívateľia by mali mať k dispozícii základnú mieru bezpečnosti ako eh, šifrovanie a aktualizácia softvéru. Toto je v našej zodpovednosti dať takéto možnosti občanom. Ale nie je určite v našej zodpovednosti povedať ľuďom, ako majú žiť svoje životy a čo majú robiť a aké služby by mali využívať. A preto naša skupina je silne proti odseku 8. A ja dúfam, že kolegovia budú môcť náš pozmeňovací návrh 24 eh, podporiť, pretože napokon je to jednotlivec, ktorý sa um, rozhoduje. Mali by sme sa určite snažiť e, život občanom zjednodušovať a e-government je toho dobrým princípom. Princíp e, poskytovania informácií verej, e, verejných služieb v tejto súvislosti je veľmi dobrým. A parlament žiada, aby sa uplatňoval. Treba toho, je možné toho veľa povedať na túto obsiahlu tému, ale eh, teraz by som už len uzavrela môj prejav, lebo sa naozaj teším na diskusiu, ktorá bude nasledovať. Ďakujem, pani Kalás. Eh, slovo má ďalšia eh, pani spravodajkňa Evelín. Nech sa páči, má 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za dobrú spoluprácu s pani Kalás a je to naozaj e, zaujímavé, že ekonomia e, zdierania vo vašom prejave mala taký veľký priestor, keď na začiatku ste o tom nechceli hovoriť, takže ukazuje sa, že diskusie sú vždy veľmi dobré. Týmto by som chcela začať, pretože je to e, téma, ktorá vo známení komisie úplne chýba a práve táto oblasť je dôležitá pre pracovné právo, pre sociálne právo, je to téma, ktorú nemôžeme zanedbávať, ak sa chceme naozaj e, pohnúť ďalej. Dámy a páni, je veľmi dôležité, aby v digitálnom vnútornom trhu e, sme postupovali e, naozaj európsky E, pretože je skutočne cezhraničný. A ak ide o nákupy, tak e, treba povedať celkom jasne, považujeme to za veľmi dobre, že Európska komisia 9. decembra e, pripravila návrhy, ako by sme mali v tejto oblasti postupovať. Avšak a e, to myslím aj e, neskôr e, vyjadríme. Nemali by tu byť rôzne práva pre offline a online nákupy, pretože to by bolo iba veľmi zmetočné pre spotrebiteľov aj pre malé a stredné podniky, ktoré chceme v tejto oblasti podporiť. Nemôžeme tu postupovať tak, ako si to predstavuje Európska komisia. Toto treba ešte silne prepracovať. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, Eh, oblasť, kde eh, sa ale úplne zhodujeme s Európskou komisiou a kde chceme aj poďakovať pánovi Ansipovi. Ehm, to je eh, na to, že musíme naozaj bojovať proti geoblockingu. Nie je akceptovateľné, aby sa bránilo občanom využiť vnútorný trh iba preto, že majú nevhodnú adresu, nevhodné občianstvo, alebo ich kreditná karta bola vystavená v nesprávnej krajine. To nie je Európa občanov e, voľného pohybu, ktorú chceme podporovať a rozvíjať. Tu budeme musieť tiež e, silno spolupracovať, aby sme e, zlepšili potrebné veci. Aj pokiaľ ide o digitálny obsah, aj tam je právna roztrieštenosť, ktorú nemôžeme akceptovať. Preto musíme sa zaoberať tým, že určité obchodné modely, ktoré tu momentálne máme, vedú k monopolom, pretože e, v ich sfére neexistuje súťaž. A ako občania niekde e, e, si predplatili služby, je potrebné, aby, si, aby ich mohli využívať všade v EÚ, inak tu nebudeme mať voľný pohyb, ktorý je pre nás taký dôležitý v Európskej únii, o ktorom hovoríme, že ho chceme podporovať. Vážené kolegyne, kolegovia, ďalšia oblasť. Nemôžem žiaľ všetky spomenúť za tie 4 minúty, ktoré mám k dispozícii. A ďalšou oblasťou, ktorá bola sporná eh, v našich diskusiách, bol princíp elektronickej eh, správy eh, elektronických služieb a tu sa musíme postarať o to, aby zjednodušenie, ktoré nám prináša digitálny svet, Ehm, nám pomohlo ale princíp once only, iba jedenkrát, e, e, treba e, si ho naozaj zvážiť. Je tu otázky ochrany údajov a v niektorých štátoch by tu mohli vzniknúť aj ústavnoprávne problémy a preto treba veľmi opatrne postupovať v tejto oblasti. Zjednodušeniu treba povedať áno, ale tak, aby boli chránené ústavy členských štátov a aby sa rešpektovala ochrana údajov. Tu si myslím, že ešte musíme popracovať. Žiaľ Bohu, už nemám e, rečnícky čas dispozícii, dalo by sa na túto tému povedať toho ešte veľmi veľa. Mm, na záver chcem už len poďakovať za dobrú spoluprácu všetkým e, tieňovým spravodajcom a e, ďalším spolupracovníkom, ktorí prispeli k tomuto dielu. Bola to naozaj zaujímavá práca, aj preto, že bola taká komplikovaná. Ďakujem. Vypočuli sme si spravodajkyne Eh, zdravím aj návštevníkov, eh, ktorí sú svetkami tejto dôležitej diskusii. A teraz eh, budú mať slovo rečníci v mene jednotlivých výborov. Pán Renato Soru za výbor EKON. Ďakujem pekne. Vo výbore EKON sme sa snažili pri tejto obsiahlej téme sústrediť na pár bodov. E, pretože tento sektor je veľmi e, dôležitý z ekonomického e, pohľadu. A mohol by napríklad znamenať vytvorenie viac než 3 milióny nových pracovných miest. Sústredili sme sa na princípy ako rovnaký prístup, e-governance, služby občanom by mali byť prioritne digitálne Treba zabezpečiť fiskálnu harmonizáciu, ktorá je určite prioritou, pokiaľ naozaj chceme zabezpečiť e, normálne e, fungovanie e, podnikov a rast elektronického obchodovania. Treba sa zasadzovať za zvyšovanie digitálnych schopností obyvateľov. Sústredili sme sa na podporu e, inovácií e, a e, inovátorov, ktorých zodpovednosťou je tvorba nových podnikov alebo rast tých existujúcich v Európe a teda firiem, ktoré môžu byť naozaj majákmi v globálnej ekonomike. Ale potom je tu aj nebezpečenstvo vzniku nových monopolov, ktorým, ktorým sa tak ľahko darí keďže digitálne služby majú svoje eh, osobitosti. Ale vidím, že už som presiahol môj rečnícky čas. Eh, slovo má teraz pani, eh, pani poslankyňa Steinruck v mene výboru EMPL. Ak by bolo išlo podľa e, toho, čo požaduje MP, boli by sme sa viac sústredili e, na oblasť digitálneho trhu práce. E, tie šance boli tu jasne vypracované. A ďakujem kolegyne Evelyn Gebhardt, že tieto záležitosti digitálneho trhu práce a následky na sociálne záležitosti dala do agendy a bojovala za to. Ja Jasné je, že digitálny trh sa nedá zastaviť, ale je potrebné jasne analyzovať, aké dopady bude mať na budúcnosť, na sociálne systémy v budúcnosti. Tam si komisia ešte musí urobiť svoje domáce úlohy. Musíme sa zamýšľať nad e, celoživotným vzdelávaním, inštitucionalizovaným celoživotným vzdelávaním. Musíme sa pozrieť na problematiku crowdworkingu a tak ďalej aké e, problémy to prináša, aké zmeny legislatívy e, sú potrebné, aby sme aj v budúcnosti e, mohli zabezpečiť dobré a kvalitné pracovné miesta v digitálnom veku. Ďakujem pani Steinruck ako legyňa Akilonen za Komisiu pre šport a turizmus. Ďakujem pekne pani spravodajka spravodajkyni obom a všetkým, ktorí sa zúčastňovali na príprave tejto správy. Je veľmi príjemné eh, vidieť, že parlamentu sleduje jednotnú líniu v tejto dôležitej otázke. Tento sektor je eh, určite sektorom, eh, ktorý ponúka veľké množstva na digitalizáciu sektor dopravy. S digitalizáciou doprava bude ešte plynulejšia, budú sa lepšie využívať zdroje. V oblasti dopravného sektoru už e, dávno sa lepšie spracovávajú údaje, ale aj napriek tomu sa e, v tomto desaťročí objavili nové definície e, ponuky a dopytu, pretože existujú aj nové ponuky dopravných služieb cez digitálne platformy. Považujem to za dobré a chcem zabezpečiť, aby tie kroky smerom k digitálnemu veku boli také, aby boli zohľadnené podmienky a požiadavky klientov, aby to všetko sa dialo spoločne. Kolegyňa Kamerbert. Ďakujem pekne. Zmeny spôsobené digitalizáciou pozorujeme aj pri rozhlase televízii, e, mobilné telefóny a internet e, utlačili používanie televízie na tretie miesto medzi mladými e, ľuďmi. Mm, získali na sile sugestivity a rozširujú sa cez internet. Ak chceme, aby verejní súkromní ponúkatelia televíznych programov boli relevantní aj do budúcnosti a prispievali k podpore slobody názorov, musíme ďalej otvoriť prístup k e, online styku. A preto je dôležité zrealizovať túto smernicu. Veľmi dôležité dôležité e, kľúčové body e, sú v správe stanovené. Avšak sa musíme postarať aj o to, aby digitalizácia e, umeleckého sektoru sa stala úspešnou Dôležitý je a zákon na ochranu autorských práv a je potrebné postarať sa o férové vyrovnanie medzi používateľmi a autormi. Paušálne riešenia tu nie sú na mieste. Tiež požadujeme oveľa väčšiu angažovanosť všetkých, ktorí e, sú v tejto oblasti mediálnej kompetencie informovaní a to musí byť úloha celoplošná pre všetkých. Ďakujem. Kolega Džambacký za Juri. Vážený pán predseda, milí kolegovia, ako spravodajca e, e, za Juri e, k správ smerom k aktu jednotnom digitálnom trhu sa chcem poďakovať mm. spravodajkyniam. Ide o snahu dosiahnuť vybalancovanú správu mm. Sú tu e, nielen hlavné priority e, dobre e, riešené, ale aj ďalšie záležitosti ako napríklad právo na copyright. Každopádne je potrebné urobiť ešte podstatne viac, aby sme upravili aj veci, ktoré si vyžadujú ešte ďalšiu analýzu. Nemali by sme sa nechať Eh, dostať pod tlak, aby sme pracovali rýchlo, pretože tieto veci potrebujú eh, čas. Podporujeme to za výbory Jury. Ďakujem kolega Bonny za Libe na jednu minútu. Ďakujem za túto veľmi dobre štrukturovanú správu a vyvážený prístup e, a v oblasti kompetencií LIBE je tu jasné posolstvo, že potrebujeme digitálnu harmonizáciu v Európe. Čo to znamená? vyvážený prístup. To znamená, že sa nám nepodarilo dosiahnuť skutočný zlom. Aby potrebujeme silnejšie, harmonizovanejšie riešenia, rozhodnutia napríklad o Skeptrum, 5G e, a tak ďalej. Na druhej strane e, sme sa posunuli dobrým smerom a otvorili sme prácu napríklad o smernici o e-privacy, a dosiahli sme rovnováhu medzi ochranou súkromia, bezpečnostnými potrebami a obchodnými príležitosťami e, Tuto sa ukazuje, že chápeme, ak dôležitá je ochrana dát e, vo svetle ekonomie alebo hospodárstva, ktoré, pre ktoré sú dáta dôležité. Potrebujeme dobré riešenia. Môžeme začať e, pracovať na prerozdeľovaní dát. Čo to znamená to vlastníctvo dát? Ako e, robiť tieto dáta informácie bezpečnejšie? Nájsť riešenie medzi bezpečnosťou a súkromím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dávam slovo eh, pánovi Asipovi eh, v mene komisie. Vážený pán predseda, dámy a páni, Európsky parlament má správu z vlastnej iniciatívy o jednotnom digitálnom trhu a to je dôležitý dokument, ktorý pokrýva celú škálu dôležitých tém. Potrebujeme zabezpečiť, aby Európania, spotrebitelia, spoločnosti a priemysel eh, eh, mohol využiť tieto nástroje spojené s jednotným digitálnym trhom. Toto je veľká priorita komisie. Je to tiež oblasť, kde Európa a európsky projekt majú mnohé pozitíva a pozitívne skúsenosti a preto uh, Spolupráca so spolulegislátormi je pre nás kľúčová pre dosiahnutie úspechu. Chcel by som poďakovať spravodajcom a ostatným eh, členom Európskeho parlamentu, ktorí sú súčasťou eh, tejto, práce na tejto správe. Jednotný digitálny trh a stratégia má 16 kľúčových iniciatív. V decembri 2015 sme predložili e, oznámenie legislatívnom návrhu o, cezhraničnej portabilite. A e, to znamená, že chceme zabezpečiť, aby e, tí, ktorí majú prístup k týmto službám, mohli pracovať aj cezhranične a o teda autorských práv a oznámenie s týmto spojené hovorí o konkrétnych opatreniach tejto e, línii. E, tiež sme tu máme návrh nových pravidiel na zlepšenie ochrany pre spotrebiteľov, ktorí nakupujú digitálny obsah online e, v celej Európskej únii a chceme napomôcť podnikom, aby mohli rozširovať svoj predaj online. Ako vidíte, prinášame dôležité prvky pre jednotný digitálny trh. Toto bude pokračovať aj v roku 2016. Spoločné a komplexné riešenia e, budú zjednodušením pre platby DPH pre firmy a taktiež podporia efektívnosť v tejto oblasti. Geoblocking ide proti myšlienke jednotného trhu bez hraníc a diskriminácie, ktorá je založená na národnosti alebo e, miesta e, trvalého pobytu e, spotrebitelia, začínajúce firmy, malé a firmy a aj my chceme podporiť európsky európske hospodárstvo, aby tu bola digitálna zmena, transformácia, toto je kľúčové pre rast a pracovné príležitosti. Priemysel je pilierom európskeho hospodárstva. Tiež je dôležité sústrediť sa na kompetencie e, zamestnancov a pracovnej sily. Budúci mesiac budeme mať pravidlá e, dokončené, ktoré sa týkajú telekomunikačnej oblasti, e, e-privacy. Zlep, chceme zlepšiť cyberbezpečnosť, chceme zabrániť nelegálnej činnosti, chceme podporovať európske klaudy a chceme, aby dát, data voľne plynula, aby to boli voľné toky eh, dát. Tešíme sa na spoluprácu eh, s vami eh, smerom k jednotnému digitálnemu trhu, ktorý by sa mal stať realitou a mal by byť úspešnou skúsenosťou pre Európu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Teraz si vypočujeme stanoviska jednotlivých politických skupín. V mene eh, skupine EPP má na minútu 30 eh, slovo eh, pani Virkunen. Vážený pán predseda, chcem poďakovať všetkým spravodajcom všetkých výborov za vynikajúcu spoluprácu EPP podporuje túto správu. Chceme urýchliť vytvorenie jednotného digitálneho trhu v záujme um, početnejších pracovných príležitostí a lepšej konkurencieschopnosti. Nechceme byť za USA, chceme byť lídrami, potrebujeme vysokorýchlostnú sieť, ehm, nové digitálne služby, ehm, ktoré pôjdu ruka v ruke s tradičnými službami Týka sa to napríklad e-mailov, ktoré by mali byť ekvivalentom e, e normálnej pošty. Tento rámec by mal byť príťažlivý pre rozvoj inovatívnych riešení v Európe. Musíme zabezpečiť, aby tu bola pružnosť a využili sa príležitosti e, internetových ponúk e, a nie opak tým, že sa zahltíme zbytočnou reguláciou. Spotrebitelia a podniky chcú cezhraničný pohyb digitálnych služieb a preto sme proti geoblockingu. Jednotný digitálny trh s 500 tisíc spotrebiteľmi je obrovská príležitosť pre firmy, hlavne pre malé a stredné firmy a dúfame, že oni to využijú. Ďakujem. Toto sú stanoviska politických skupín, ktoré boli predstavené a teraz v tejto e, fáze teda anachronistické uplatňovať e, postup modrej karti- kartičky. E, takže tento postup otvoríme neskôr. Teraz mene skupiny SND má na 3 minúty slovo pani Kumpula na 3. Tointeja, mistä Euroopalle kasvua,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 lepšie služby e, prísť, e, ako v nemá dôverovať aj európska mládež. Za týmto účelom musíme využiť všetky e, možnosti, ktoré sa nám núkajú. Naša politická skupina vidí v jednotnom digitálnom trhu nové šance pre rast. V ostatných rokoch ekonomika rástla rýchlejšie ako iné sektory. V digitálnej oblasti vznikli kvalitatívne dobré pracovné miesta, čiže E, z tohto aspektu sú e, premisy komisie e, dobré. Digitálna stratégia je šancou pre spravodlivejšiu digitálnu spoločnosť. Digitálnu priepasť, ktorá medzi časom vznikla, tu môžeme odstrániť zlepšením štruktúra, zlepšením zručnosti našich obyvateľov. Všetci obyvateľia musia mať prístup k internetu, k digitálnym štruktúram Verejné eh, služby by mali byť eh, k dispozícii na internete. Eh, musíme sa postarať o to, aby nedošlo k žiadnej sociálnej exkluzii. Všetci musia mať možnosť zúčastňovať sa na tomto dianí. Európa sa musí dostať na špičku v digitalizácii s telekomunikačnými zariadeniami 5. generácie. Rozumné riešenia musia mať za cieľ bezpečnú, najbezpečnejšiu štruktúru infraštruktúru internetu v Európe. Podporujeme vytvorenie európskych inovácií, vytvorenie kritickej infraštruktúry a otvorený internet pre našich e, obyvateľov a našich podnikateľov. Sú potrebné európske riešenia, potrebujeme digitalizáciu aj e, v oblasti e, vedia výskumu. Európske riešenia sú dôležité, pretože čo nám pomôže jednotný trh a digitálne služby, služby, ak je možné ich používať len po národnú hranicu. Myslím si, že eh, s novými aplikáciami e, musí byť e, možné postarať sa o nové prehodnotenie. E, Internet musí byť viac využívaný v priemysle, vo výrobe, v každodennom živote. Aby sme boli úspešní, musí už aj existujúci priemysel sa digitalizovať. Podľa komisie tieto odvetvia priemyselné vytvárajú aj nové pracovné miesta. Ide tu o premenu, ktorá potrebuje silné politické riadenie my e, e, sa chceme postarať o nové digitálne pravidlá, dobré pravidlá do budúcnosti. Digitalizáciu považujeme za e, akýsi nový začiatok rastu, za nový začiatok v nových službách, v zdravotníctve, v ďalších oblastiach. A mali by sme tak robiť v spolupráci so zvyškom spoločnosti, aby táto zmena bola pre všetkých úspešná. Ďakujem na 1,5 minúty. Má slovo pani Ford zo skupinu EKR. Ďakujem. Ak e, chceme uspieť, e, musíme e, využiť digitálnu revolúciu v náš prospech, umožňuje ekonomický rast, venovať sa spoločenským otázkam aj problémom životného prostredia. Áno, sú tu zmeny potrebné Všetko e, sa mení a prináša so sebou nové výzvy. A e, my musíme podporovať digitálnu ekonomiku v našich rozhodnutiach a nepodrývať ju. E, musíme sa venovať rizikám, nemôžeme brzdiť inovácie ani prichádzať s ďalšími nákladmi. Ale ja som rada, že to, čo robí parlament, e, práve vedie k takýmto pozitívam. Avšak e, kroky Európskej komisie nie sú až také e, dobre v tejto súvislosti navrhujú tu dva rôzne súbory úprav, pokiaľ ide o nákup cez internet alebo v kamenných obchodoch. To vedie k chaosu. Údaje sú dôležité, potrebujeme tu mať jasné pravidlá rešpektovať e, ochranu osobných údajov, ale ja sa trošku obávam e, vplyvu nových úprav na malé a stredné podniky a e, rokovať o niečom s veľkým časovým tlakom. To nie je tým správnym receptom pre dobré úpravy. 28 krajín by malo mať možnosť obchodovať s celým svetom. Digitálny svet je e, svet bez hraníc a my by sme mali e, mm, postupovať v tomto duchu. Protekcionizmus tu nie je tým správnym postupom. Ďakujem. Na dve minúty má slovo pani Charanzová v mene skupiny ALDE. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. E, tak ako priemyselná revolúcia z nás urobila svojho času lídrami vo svete, som presvedčená, že digitálny e, jednotný trh môže e, posilniť hospodárstvo a vytvoriť nové pracovné miesta v Európe. Ide naozaj o nový priemysel, novú priemyselnú revolúciu, a ako sme sa svojho času báli toho neznámeho, bojíme sa eh, ho aj teraz. Je tu eh, digitálny protekcionizmus, konflikt medzi tradičnými eh, biznis modelmi a novými a medzi tými, ktorí sa môžu adaptovať a tými, ktorí sa boja, že zaostanú. Ale ak chceme si zachovať náš životný štandard, my ako spoločnosť musíme prijať digitálnu revolúciu ktorá e, prebieha všade okolo nás, musíme e, prijať kroky na vytvorenie skutočného e, digitálneho vnútorného trhu, podporiť ekonomiku, ktoré by mali priestor nové produkty, nové obchodné modely, nové dodávateľské reťazce. Potrebujeme úpravy, ktoré uznajú, že platformy a ekonomika zdieľania sú budúcnosť, budúci, budúcimi motormi nášho hospodárstva E, nemôžeme tu už mať e, chránené e, štátom vlastnené podniky. Takéto dni už sú za nami. Vo vašej stratégii pre digitálny trh ste spomnali 16 spôsobov, ktoré majú pomôcť Európe uspieť v digitálnej revolúcii. Môžem podporiť, že, potvrdiť, že máte plnú podporu skupiny ALDE pri tom, o čo sa snažíte. Musíme implementovať celú stratégiu, pretože inak bude Európa zaostávať. Či už uspejeme alebo zlyhame, závisí iba od nás. A konať musíme teraz. E, bez pochyby naši e, e, voliči podporia e, úsilie komisie, ktorá musí využiť všetky svoje právomoci v tejto oblasti. Musíte použiť celý svoj politický kapitál, pretože už teraz je neskoro. Ďakujem. Na minútu 30 v mene skupiny GUE má slovo pani Ernst. V prvom rade Ďakujem pánem spravodajkyniam eh, za ich prácu. Určite to nie je ľahká správa. A mm, či postačujú eh, plány komisie na to, aby zabezpečili rovnaký prístup na digitálny vnútorný trh pre všetkých? To eh, pre mňa ostáva ešte otvorené a musíme sa o toto zasadzovať. E, stále znova hovoríte o dôvere e, občanov. E, je to dôležité, ale nie je to samozrejme. Nám ide o to, aby spotrebitelia mali dôveru v bezpečnosť údajov v ochranu svojich základných práv a toto všetko treba vytvoriť, ak digitálny vnútorný trh má byť férový pre všetkých. Dôležité sú tri veci Eh, dinosaurus eh, geografického blokovania patrí naozaj do múzea. Eh, nestará sa nejako napríklad o kultúrnu rozmanitosť. Práve naopak, keď si pomyslíme na menšiny a podobne, mm, je veľmi obmedzujúci a e, potom zasadzovali sme sa za e, voľný software. Zatiaľ e, to ešte sa nestalo realitou, ale treba ho viac podporovať, pretože by znamenalo väčšiu kontrolu pre užívateľov. No a napokon dobudovanie širokopásmového prístupu nielen pre veľkých, ale aj pre malých a napokon tu potrebujeme mať sieťovú neutralitu. Ďakujem mene skupiny zelených. Má slovo e, e, Julia Reda na 1,5 minúty. Thank you, colleagues. Uh, the commission is uh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ale musíme mať na zreteli uh, Eh, aj dôvod, prečo chceme eh, zrušiť digitálne hranice, aby sme podporovali znalosti a informácie v EÚ. Chceme dať ľuďom možnosti. Technologické projekty v globalizácii eh, musia byť dispozícii pre všetkých. Parlament podporuje to, aby to nebol len, len otázka hľadania zisku. Stratégia nie je komplexná bez toho, že by sme brali do úvahy riešenia pre všetkých. Software, interoperabilita, bezpečnosť, kon- kontrola technológií, e, komunitné Wi-Fi projekty poskytujú konektivitu aj v odlahlých oblastiach a cloud to znamená, že môžeme financovať inovácie bez toho, že by sme boli závislí od veľkých e, investorov a neutralita a prístup sú základom pre fungovanie jednotného digitálneho trhu. Je potrebné, aby sme zabezpečili to, že nové technológie a e, konkurencie, schopnosť budú naďalej pretrvávať Ehm, ale v mnohých oblastiach, ako na máme už funkčnú legislatívu, eh, internet je viac ako len veľké nákupné centrum. Eh, úspešná digitálna stratégia podčerkuje silu internetu, eh, voľnú výmenu znalostí, spoluprácu a musí to byť spojené so spoločnou digitálnou stratégiou. To je sme, krok dobrým smerom a chcem poďakovať spravodajcom za ich e, dôležitú spoluprácu e, v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. A v mene DD pán Borali. Ďakujem, pán predseda. E, táto správa otvára priestor novým legislatívnym návrhom, ktorý, ktoré budú nasledovať tento rok. Ja osobne si myslím, že sme mohli byť ešte ambicioznejší. Sme presvedčení, že pri realizovaní jednotného digitálneho trhu treba dať do centra občana. Ak to nebude robiť Európsky parlament, ktorý je jedinou inštitúciou, ktorá je priamo volená občanmi, e, tak to nemôžeme očakávať od Európskej komisie alebo od rady E, čakáme na e, revíziu e, návrhu oblasti telekomunikácie. Tie sú veľmi dôležité pre túto tému a je dôležité zaoberať sa aj návrhom komisie, pokiaľ ide o, nákup online. Nie je to úplne využitý plný potenciál, ktorý sa nám v tejto oblasti naskýta. Iba 14 malých a stredných podnikov využíva internet ako obchodný kanál. Treba zabezpečiť, aby e, občania a firmy mohli nakupovať a predávať online jednoduchšie v celej Európe, e, pretože pred nimi stojí nová, e, no, nová bariéra, nová hranica a jej odstranenie je dôležité pre tvorbu nových pracovných miest. Ďakujem. No- Na jednu minútu má slovo v mene skupiny ENF pán Tročinsky. Merci, monsieur le président. Pani Tročinský, ďakujem, pán predseda. Všetci súhlasíme, že digitálny rozvoj pre nás e, znamená silný potenciál rastu, ak spolupráca v Európe má posilňovať ekonomický kontext, tak my hovoríme áno. A ako zvyčajne e, toto cesta je zlá, snažíte sa presadiť národné záujmy, E, namiesto integrácie jednotného trhu. E, my si nemyslíme, že blahobyt Európanov a hlavne Francúzov e, je spojený s deregulizáciou služieb a sme veľmi znepokojení, pokiaľ ide o bezpečnosť strategických dát a osobných dát užívateľov. Všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili, idú smerom toho, čo som práve povedala a dúfame, že počas hlasovania toto získa veľkú podporu. Áno, spolupráci v Európe, ochrane spotrebiteľov, efektívnym a prístupným službám, spolupráci v oblasti logistiky, a k etickému rozvoju, ale nie e, e, priorite nadnárodných záujmov nad národnými záujmami, ktoré škodia. Európska únia znamená spoluprácu, ktorá musí byť vyvážená medzi národmi a nie opačne. Ďakujem.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 vytváranie digitálneho jednotného trhu môže doplniť jednotný trh. To sú také typické európske nezmysly. Mm, ako napríklad emancipácia žien. To je úplne irrelevantné, pretože nevidíme, kto je za tým, čo je na internete. Ďakujem. Teraz eh, má na jedno, eh, na jedno pol minúty slovo pán eh, Šváb. Pán predseda, milý pán podpredseda, kolegovia, ja by som sa chcel za našu politickú skupinu poďakovať všetkým, kolegom za e, túto veľmi rozsiahlu správu, dobre spracovanú, za kompromis, e, na ktorom sme sa dohodli. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa na začiatku e, debaty o jednotnom digitálnom trhu porozprávali najmä o tom, že je to záležitosť, ktorá bude mať dopad na všetkých. A preto sme v EPP kladli dôraz na to, aby všetky výbory, ktoré sa chcú na prácach podieľať, mali tam svoju uh, funkciu a preto uh, jednotlivé výbory prevzali konkrétne pozmeňovacie návrhy, ktoré um, priznávam urobili zo správy správu trochu obsialejšiu, než bolo plánované, ale uh, bolo postarané o to, aby všetci zúčastnení mali možnosť sa vyjadriť. Kolega Bonny veľmi jasne už hovoril o používaní údajov. Potrebujeme skutočný jednotný digitálny trh, ktorý bude prekračovať hranice jednotných krajín e, bude k dispozícii všetkým spotrebiteľom a tiež vytvorí e, podmienky pre e, e, e, to, aby všetci používateľia mohli používať, aby mal dobrý dopad na pracovné miesta. Tiež ide o otázku, čo sú vlastne inovácie. Inovácie sú samozrejme spojené aj s zrušením niektorých existujúcich trhov, ale to ešte nie je inovácia ako taká. Budeme musieť veľa ďalej diskutovať. Začína sa to už geoblockingom a dúfam, že všetko to spoločné, čo má máme e, v tomto duchu, že budeme postupovať aj ďalej. Ďakujem, pán kolega Šváb. Prosím, aby ste ma ospravedlnili, že som vám klepkal, aby e, ste ukončili svoj prejav. Nevšimol som si, že máte 130, e, teda minútu 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Aby sme mali skutočne integrovaný digitálny trh, potrebujeme investície do infraštruktúry a veľmi e, rýchlu komunikáciu vrátane vidieckých a odľahlých oblastí. A takisto musíme bojovať proti neopodstatnému geoblockingu. Potrebujeme špecifické opatrenia, aby sa zlepšil prístup k tovarom a službám, aby sa odstránil geoblocking a diskriminácia založená na geografickej polohe či národnosti. Komisia sa snaží podporovať prenositeľnosť a interoperabilitu. Toto je prvý krok e, smerom k slobodnému pohybu obsahov či služieb, e, ktoré sú e, legálne získané hraničný prístup a predplatné k službám musia byť eh, podporované. Eh, takisto je tu teritoriálny princíp a odstránenie eh, prekážok. Toto je prepojené. Ďakujeme pekne, kolega Henkel. Dámy a páni, skôr než som pred dvomi rokmi eh, vstúpil do politiky, eh, trávil teda som celý svoj profesný život v tomto odvetvi a keď som pred 25 rokmi v IBM v Nemecku eh, zavadzal terminály, v, bolo to Eh, teda stretlo sa to s odporom mm, nielen odborov, ale aj eh, médií. A vtedy sa hovorilo, že treba eh, ľudí chrániť pred samovykorisťovaním. Dovolte mi ale povedať, že táto správa, aj keď je celkom dobrá, má aj svoje negatívne veci, s ktorými sme sa museli zmieriť. Niektorí chcú, aby sa o ľuďoch stále stále viac rozhodovalo, aby neboli samostatní, ale práve v tejto branži je to e, chybný prístup. Myslím si, že súkromná iniciatíva vedie k väčšej kreativite e, namiesto e, nejakého štátneho direkcionizmu a práve tento našim podnikom škodí. Keď si dnes kladieme otázku, prečo digitálna Európa už dávno je za USA, najnovšie aj za Áziou, potom E, je to preto, že sme e, od našich občanov očakávali príliš málo a našim podnikom dali príliš málo slobody, pretože len so slobodou a e, s zodpovednosťou za samého seba a môžeme byť takí kreatívni, ako je potrebné, aby sme mali dobrý digitálny trh. A domnievam sa, a okrem toho, že jednotné euro, spoločné euro treba zrušiť v tejto súvislosti. Pán kolega Henkel, pani kolegyňa Jakonsa, Sari má na vás otázku. Súhlasíte? Pán predseda, povedali ste, že Európa pokrivkáva v digitálnom e, vývoji, pretože sme málo dôverovali e, jednotlivcom, našim občanom. Myslím si, že to tak nie je. Eh, je to tak preto, že vo všetkých 28 členských štátoch existujú vlastné eh, úpravy na ochranu eh, ochrany údajov a pre digitálny trh, ale možno sme si neporozumeli. Myslím si, pani kolegyňa, že máte pravdu. Rozštiepenosť európskeho jednotného trhu Eh, je jedným z dôvodov, ale nie je to dôvod hlavný. Hlavným dôvodom je, že sme v Európe sami sebe eh, dostatočne neverili. Eh, ak si pozrieme verejné podporné programy na informačnú a komunikačnú technológiu, bolo ich nespočetné veľa v ostatných rokoch, ale všetky európske firmy, ak si zoberiete Nixdorf, Olivetti, Siemens, Bull, ICL, všetci kvázi zmizli, ale Američania stále na trhu sú. E, ďakujem, pán kolega. Prosím vás o pochopenie, ak vôbec pripustím e, té e, otázky na modrú kartu. Nemôžete hovoriť dlhšie, musím vás prerušiť po 30 sekundách. Pani kolegyňa Tum na minútu a pol. Vážený pán predseda, Všetci súhlasíme s tým, že potrebujeme digitálny trh. Elektronická vláda, elektronický obchod sa, sna- sa stávajú každodennou realitou. Žiaľ, európska legislatíva a politika nie je vždy na to pripravená. Niektoré členské krajiny e, nie sú veľmi úspešné. V Estonsku môžete vytvoriť online spoločnosť za pol hodinu a e, využívať internet všade vo svete, ale online registr registrácia nie je k dispozícii vo všetkých členských krajinách a jedine fyzické podpisy sú akceptované. Digitalizované dokumenty sa využívajú takmer vo všetkých oblastiach verejného života v mojej krajine, ale e, ešte stále je to obmedzené aj v Európskej únii, aj tu v Európskom parlamente, e, zatiaľ čo diskutujeme o tejto dôležitej téme. Vážne kolegovia, E, komisia navrhla 16 hlavných e, riešení, ako sa posunúť v tejto dôležitej téme, ale potrebujeme vyriešiť tie základné, aby sme zabezpečili primerané fungovanie e, digitálneho trhu. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Tum. Pán kolega Silikiotis má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Digitálny jednotný trh bude využívať nové technológie, ale e, tá ich e, k dispozícii najmä záujmom e, e, veľkého medzinárodného kapitálu. Nebude to slúžiť obyčajným ľuďom, ale celé to povedie k tomu, aby podniky mali ešte väčšie zisky. Ide tu teraz o zjednotenie digitálneho trhu, avšak bude to mať veľké dopady aj na malá stredné podniky, na práva zamestnancov a mm, na spotrebiteľov. A preto je potrebné E, e, zaobrať sa ešte raz e, zameraním cieľov jednotného digitálneho trhu a to tak, aby stredobodom záujmov bol občan. Digitálny trh musí vytvoriť príspevky a predpoklady pre vytvorenie nových pracovných miest. Musí posilniť práva občanov, posilniť práva spotrebiteľov. Dôležité je tiež, aby bol poskytnutý slobodný prístup k internetu a ochrana osobných údajov. Technológie energie je potrebné využívať e, v záujme posilnenia malých podnikov, najmä pokiaľ ide o ich prístup k financovaniu a o ich pozíciu na trhu. E, z tohto aspektu treba chápať aj pozmeňovacie návrhy, ktoré predložila naša politická skupina. Ďakujem, pán kolega Silikeotis, pán kolega Tarant na minútu a pol. Ako predseda Európskej únie pre mobilitu osoba podpredseda medzi, rozdielna skupiny pre e, teda pohyb osôb e, by som chcel, aby sa riešili aj e, problémy handicapovaných osôb. E, E, v tejto agende, pretože títo ľudia čelia problémom s integráciou na pracovnom trhu. Okrem toho správa poukazuje na polutvaňovanú skutočnosť, že v stratégii pre jednotný digitálny trh komisia neberie do úvahy um, neobmedzený prístup k digitálnym službám a technológiám pre handicapované osoby. Je tu uh, jedna vec. Pokiaľ ide o interoperabilitu, toto by sa malo viacej zdôrazňovať. Napríklad môžeme mať veľmi dobré čítací, veľmi dobrý čítací software eh, pre nevidiacich, ale jeho využitie je obmedzené v prípade, že tu nie je interoperabilita medzi jednotlivými eh, prístrojmi a tak ďalej. Toto je jeden z dôvod, prečo voľné a otvorené štandardy by mali byť eh, prítomné na celom digitálnom trhu. Pán komisár, táto správa E, má 4,5 e, strany, kde sa hovorí e, o referenciách na predošli dokumenty, ktoré boli prijaté a jednotlivé komisie teda zrejme nevyužívajú plne potenciál týchto textov. Prosím, snažte sa o nejakú zmenu tentokrát. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Karan. Dovolíte otázku od kolegu Maletiča? Nech sa páči. Ďakujem a ďakujem aj spravodajcom za to, že e, túto vyváženú správu e, urobili, ale pán Zulovi, nemáte ešte slovo. Slovo má pán kolega Maletič. Pani kolegyňa Maletič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj kolegovi, že súhlasí s touto otázkou. Estonsko je určite jednou z krajín, ktorá hrá prím v digitálnych službách na všetkých úrovniach. A e, zaujímalo by e, ma, ako by ste e, vy mohli pomôcť ostatným členským krajinám, ktoré sú menej rozvinuté, ktoré nemajú takéto rozvinuté mechanizmy, aby rovnako konvergovali v rámci tejto dôležitej témy vytvorenia vytvorenia jednotného digitálneho trhu, aby sme teda takéto niečo aj u nás voviedli do praxe. Ďakujem. Thank you for this question. Actually... Ďakujem za túto otázku. Nie som e, e, tou správnou otázkou na jej zodpovedanie. E, skôr je to pán Ansip, ktorý sa touto témou už veľkou zaoberá. Z môjho pohľadu, ak niekto sa e, zaujíma o e, tieto naše skúsenosti, nech len príde a spýta sa my, vždy radi odpovieme. Ďakujem teraz na jednu minútu, pán kolega Zulo. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem spravodajkyňam e, za ich prácu na tejto vyváženej správe, ktorú do veľkej miery môžem stieľať. Myslím si, že dôležité je, že v našej práci e, sme identifikovali tri e, piliere na to, aby sme mohli zrealizovať to, čo je potrebné pre digitálne občianstvo. E, dôležitá je tam rovnosť práv pre všetkých používateľov, či už sa pohybujú online alebo offline. Je veľmi dôležité odbúrať eh, akúkoľvek eh, diskrimináciu, obzvlášť geografickú. A dôležitá je aj účasť. Musíme zabezpečiť, aby občania, eh, samozprávy, aj firmy sa mohli voľne pohybovať, vymeniať si informácie a zefektívňovať tento trh. A napokon je tu koncept dôvery. V správe máme viacero eh, nástrojov, ktoré môžu eh, napomôcť eh, pohybu občanov v, tej, v tejto sfére, ale je dôležité, aby si boli dobre vedomi toho, že tu tieto nástroje existujú. Ďakujem pekne, pán Zulo. Slovo má pani kolegyňa Kapel na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, oblasť digitálnej ekonomiky je veľmi dôležitá oblasť, ktorá má dopad na rast a zamestnanosť. O 4 miliardách eur potenciálu hovoríme a 9 miliónov nových pracovných miest v tejto súvislosti. A preto ďakujem, že sa nám podarilo túto veľmi komplexnú problematiku takto dobre e, e, riešiť. Ďakujem aj výborom, ktoré sa zúčastňovali na tejto operácii. E, že sa nám podarilo teda takúto obsiahlu správu vytvoriť vytvoriť, ktorou môžeme mm, pracovať ďalej. E, predsa len sú na mieste aj e, nejaké kritické e, body. Tá veľká snaha všetko realizovať, či geoblocking, ochranu údajov, telekomunikácia alebo mediálny rámec pre 21. storočie, ďalšie nové platformy. Treba si uvedomiť, že viac regulácie nie je vždy to najlepšie. Mali by sme sa snažiť viac o kvalitu kvalitu. A ďalšou dôležitou vecou sú väčšie investície do vysokorýchlostného internetu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Kapel. Kolega Karins, lebo pán kolega Kováč tu prítomný? Nie je. Ďakujem, pán predseda pán komisára a kolegovia. Jednotný e, digitálny trh, e, je to honosný názov, všetci z nás tu rozumieme, o čo ide, ale rozumejú tomu aj ľudia e, z pomimo. Pozrime sa na to z praktického pohľadu. Každý z nás môže ísť, povedzme, do Mnichova, kúpiť si tam ich klobásky, môžem tam ísť z Rigi, niekto zo Štokholmu, z Lisabonu a dať si tam tieto klobásky. Zdá sa to byť niečo normálne, zatiaľ čo v tom istom čase z Rigi eh, si nemôžem kúpiť, teda mm, Môžem kúpiť e, predplatné na nejak e, platenú televíziu, ale nemôžem tomu urobiť v Mníchove alebo v Lisabone či niekde. Prečo? Podarilo sa nám zrušiť hranice zatiaľ čo na digitálnom trhu, ktorý sa stáva stále dôležitejším. Ešte stále máme tieto prekažky e, vychádzajúce z práv autorských. Čo je treba urobiť? Treba zrušiť tieto tieto prekážky treba zabezpečiť, aby e, trské práva e, platili všade v Európe, aby e, sme nemuseli do toho mnichova chodiť len preto, aby sme si tam dali klobásky aby sme mohli požívať internet v akejkoľvek lokalite v Európe. Kolega Karin, dovolíte? otázku od kolegu Zániho. Pán kolega Karins. E, dovolíte, aby vám kolega Záni položil otázku? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Už uh, skôr som sa chcel uh, za EPP opýtať, či uh, existuje nejaký konkrétny dôvod, e, preto že vypočítavate veľmi veľa jednotlivých prvkov jednotného digitálneho trhu. Áno, sú dôležité, s tým súhlasím, ale prečo je e, tomu tak, že EPP e zabúda na vzdelávanie, ako keby to nebol dôležitý prvok? Ďakujem. Keď hovoríme o jednotnom trhu ako takom, e, digitálnom jednotnom trhu, e, z pohľadu EPP, tak e, my hovoríme, že je potrebné odstraniť prekážky vo všetkých týchto oblastiach, ktoré existujú kdekoľvek. Jednotný digitálny trh je dôležitý aj pre vzdelávanie, pre tovary a služby. Naša politická frakcia hovorí, že potrebujeme tieto prekážky odstraniť. Ďakujem, pán Karis. Na minútu má slovo pani Geringer eh, de Oldenberg. Ďakujem pekne, pán predseda. Plne integrovaný digit, jednotný digitálny trh je jednou z kľúčových priorít eh, súčasnej Európskej komisie. Digitálne technológie ponúkajú obrovské príležitosti vo vytváraní pracovných eh, príležitostí a v konkurencieschopnosti. Rast eh, by mohol viesť aj k 400 až, až, mohol by to predstavovať až 450 miliónov eur. Eh, táto skostnotená regulácia digitálnych trhov v členských krajinách eh, je problémom. Takisto je tu problém v ochrane autorských práv. Preto potrebujeme zmenu v správaní spotrebiteľov, potrebujeme reformy autorských práv, aby sme čelili digitálnej revolúcii. Je to zásadné pre ochranu dát, spotrebiteľov, aby tu bola jednota Taktiež treba podporovať kultúru a podnikateľský duch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Dalton. Ďakujem pekne, pán predseda. Digitálna revolúcia je tu zmení každý aspekt života, tak ako e, poľnohospodárska a priemyselná revolúcia zmenila život e, v e, respektívnom období. Potrebujeme uznať, že tu máme globálny trh. 3 miliardy prepojených ľudí. Nejde o Európu, ide o globálny aspekt, čiže tieto bariéry sa musia ostrieť. Napríklad táto diskusia sa vysiela do celého sveta a obsah je zablokovaný. E, nedáva to zmysel. Mm, preto vítam návrh o portabilite pre e, nositeľnosti, ale nepotrebujeme paneurópske licencie, potrebujeme zdieľať ekonómiu. Ľudia to chcú, nechajme ich. Ale pre to, aby digitálny trh fungoval, e, je potrebné, aby tu boli zlepšené modely fungovania. Internet e, musí fungovať. E, nesmieme to blokovať, či už ide o vzdielanie obsahov služby, digitálne tsunami, e, inak príde. Musíme, sa proste, musíme si proste toto uvedomiť. Ďakujem pekne, pán kolega Dalton. A teraz má slovo na minútu a bol. Pol, pán kolega Petersen. Ďakujem. A dovolte mi najskôr poďakovať obom spravodajcom za výbornú prácu v tejto dôležitej téme Viac a viac Európanov je online a s tým sú spojené nové problémy, napríklad ako ochrániť naše dáta a informácie, ako môžeme ochrániť seba bez toho, že by sme poškodili naše základné slobody, napríklad slobodu prejavu. Vítam to, že sa tu zdôrazňuje potreba um, šifrovania ako nástroja na ochranu súkromia a základnej úrovne bezpečnosti. Tiež je tu výzva, aby sme zabránili cenzúre uh, a e, ohrozeniu slobody prejavu na internete tým, že obmedzíme práva poskytovateľov služieb. Nemali by sme ich nútiť a platformy nútiť, aby neustále monitorovali svoj obsah a preto, aby sa zabránilo nelegálnemu obsahu. Tieto platformy nesmú nahrádzať presadzovanie práva a prácu e, príslušných e, zložiek musíme e, jednotný digitálny trh v Európe riešiť e, a musí tu byť interakcia nielen pokiaľ ide o európske, ale globálne platformy a preto treba zabezpečiť e, bezpečnosť medzinárodných dátových transferov. Neznamená to len súhlas Američanov v tejto oblasti, aby sme vytvorili právnu istotu pre európskych spotrebiteľov a európske podniky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Petersen. A teraz má slovo na minútu kolega Maštálka. Ďakujem, pán predseda. Ako už bolo konštatované, euro, internet je najrozšírenejším e, komunikačným prostriedkom. Rozširovanie digitálnych služieb veľmi často naráža na početné obmedzenia, ktoré bránia jeho rozvoju Ehm, naša ľavicová frakcia eh, Guengel eh, podporuje eh, túto oblasť, zároveň sa poukazuje na niektoré problémy, ktorých odstránenie alebo zmenenie budeme požadovať. Citlivá vec je ochrana osobných údajov spotrebiteľov, ktorí vstupujú na digitálny trh, komunikácia občanov so štátnou správou pomocou tzv. e-governmentu. Taktiež je tu otázka zamestnancov digitálneho trhu, ktorí pracujú z domu bez sociálno-právnej ochrany. To nesmie zostať stranou a skutočnosť, že posilňovanie digitálneho trhu bude znamenať eh, väčšie nahradzovanie eh, ľudskej eh, síly technológiami. Inými slovami, aj jednotlivý digitálny trh musí mať svoju, svoj sociálny rozmer. Ďakujem. pekne kolega Maštalka a na minutu má slovo pán kolega Rajmon. Chcel by som v tomto už neskorom e, čase, kedy diskutujeme o tom, e, pripomenúť, že by sme e, mali diskutovať aj o tom, že ide o naše, nielen naše práva spotrebiteľov, ale aj o naše práva ako občanov pri geoblockingu. Je možné pozerať sa na údaje jednotlivých eh, používateľov. Nie je to otázka eh, cenzúry, ale aj politiky, či v celej Európe môžeme vidieť každý akýkoľvek eh, obsah mm, musíme byť zastancami v tejto otázke, zastancami ľudských práv, pretože svet sa zmenil. Nebolo v minulosti možné produkovať obsah, a jednotlivým e, ľuďom potom zabrániť a využívať tento obsah. Všetko sa sústredovalo len na vysielanie e, obsahu, ale teraz je e, možné, aby koncerny zabránili prístup občanom k údajom a proti tomuto musíme postupovať. Na minútu, pani kolegyňa Páka. Ďakujem pekne, pán predseda. Diskusia v tejto otázke je e, plitvaním parlamentným časom. Nielen preto, že je tu veľa aspektov, e, ktoré vedú k riešeniu a k vytvoreniu tohto trhu, ale komisia už predtým pracovala aby sa vytvorila legislatíva na zabezpečenie týchto cieľov a v tejto náhlivosti e, proste zbieraj, nesú toto bremeno Spotrebitelia a podniky napríklad eh, predaj digitálnych služieb, eh, program, ktorý vytvorili byrokrati v Európskej komisie, ktorí nemajú skúsenosť s vedením podnikov a nie je prekvapivé, že rok potom tento návrh má 4 tisíc, máme tu 4 tisíc malých podnikov, ktorí sa potýkajú s týmto vnútorným trhom. Namiesto toho, aby sme si priznali porážku, táto správa navrhuje, eh, že to je úspech v čase, kedy viera v Európsku úniu e, je najnižšia, je trápne vidieť takéto návrhy a e, takéto online e, predaje by mali zvýšiť doveru spotrebiteľov. Ďakujem. Na minútu a pol má slovo pán kolega Ferajmen. Pre, pre hospodársky roz... Ekonomický vývoj e, v Európe je dôležité e, e, mať tento potenciál kreatívneho rozširovania obsahu. Tento potenciál musí byť zachovaný, aby kreativita v Európe pretrvala, aby Európa v oblasti digitálnej ekonomiky bola aj v budúcnosti konkurencieschopná. Práve sektor kultúry a kreativity má rôzne štruktúry, komplexné, nová mediálna doba viedla k iným štruktúram na trhu. A tu je potrebné vytvoriť podmienky pre všetkých, pretože v oblasti audiovizuálnych médií došlo k rozdielu, mm, rozdielovaniu medzi lineárnymi a nelineárnymi službami, ale to už je prekonaná záležitosť. Je potrebné sa postarať o riešenie tejto situácie, aby sme mali štandardy, aby nedošlo k skreslovaniu hospodárskej súťaže. Kultúrny výbor v svojom stanovisku e, konštatuje, e, že e, vyhľadateľnosť jednotlivých obsahov vo verejnosti verejnom záujme je potrebné eh, zabezpečiť, aj potrebné postarať sa o ochranu rozmanitosti médií. Aj ochrana mládeže zohráva dôležitú úlohu. Musíme sa postarať o férové a vyvážené eh, pozície. Eh, digitálna stratégia, stratégia jednotného trhu má vypracovať dobré stratégie. Portabilita, prenositeľnosť je dôležitá, aby sme umožnili prístup všetkým. Nie je však možné pritom zabudnúť na rámcové podmienky pre možnosť profesionálne vypracovávať digitálny obsah. Pokiaľ ide o, o platformy spotrebiteľov, požadujeme komisiu, aby preskúmala opcie, ako by bolo možné postarať sa o to, aby e, situácia bola vyvážená. Na jednu minútu má slovo pán kolega Tošinovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajca za Výbor pre občianske slobody som bojoval e, za jednotný digitálny trh, e, aby sa vypracovala taká správa, ktorá bude čo najprospešnejšia aj pre inovácie spoločnosti, aj pre ekonomiku. Je dôležité pre malé podniky, aby mali možnosť konkurovať veľkým subjektom a vytvárať nové pracovné miesta. Ide tu o významný krok vpred pre európskych mladých podnikateľov. Predstavuje to obrovský potenciál pre krajiny, ako je Rumunsko. Zároveň je dôležité, aby ochrana súkromia by bola zaistená. Európska legislatíva a technológie musia byť e, rozvinuté práve s ohľadom na pravidla dodržiavania ochrany súkromia a osobných údajov. Toto je dôležité najmä v prípade, že dochádza k presunu údajov do tretich krajín. Digitálny jednotný trh má obrovský potenciál pre Európu, mal by sa implementovať správne v praxi Dúfame, že to dopadne čo najoptimálnejšie. Ďakujeme pekne, pán kolega Tošenovský. Um, ste ochotní prijať e, otázku od kolega Buonano? Ďakujem pekne. E, ja som sa chcel opýtať e, svojho kolegu, keď hovoríte o vážnych sankciách, o akých presne sankciách uvažujete v takomto prípade? Pretože keď sa hovorí o zločinnom využívaní internetu, neviem presne, čo presne chcete. Prepačte, ja sa volám Pavel, nie je to Šenovský. To by som chcel upresniť na úvod. Odpovedal by som teda kolegovi na jeho otázku. Celkom iste ľudia, ktorí zámerne presúvajú údaje osobného charakteru s cieľom obohatiť sa ehm, a to spôsobom, ktorý poškodzuje ochranu súkromia občania, majú byť potrestaní. Musíme zaistiť, aby sa to mohlo odhaliť, pretože je v záujme aj súkromného sektora, aj celého eh, svitu štátnej správy, aby sa chránili osobné údaje občanov. Ďakujeme pekne. Pán kolega Pavel, prepáčte, trošku som predbehol situáciu. Pomýlil som si riadok, vyzval som už eh, pána Tošenovského a pomýlil som si vaše mená, tým pádom teraz teda nasleduje pán Tošenovský. <laughs> Vážený, pane predsedo, váž... vážený pán predseda, vážený pán komisár, ako tu už bolo povedané, digitálny trh v rôznych formách ovplyvňuje ekonomický rast celosvetovej ekonomike. Je to jeden z hlavných atribútov rozvoja hospodárstva, preto je dôležitá aktivita na európskej úrovni, aby sa jednotnému digitálnemu trhu čo najviac pomohlo. Oceňujem veľké úsilie, ktorému venovali e, všetky výbory. Zdôraznili si aj tie najdôležitejšie oblasti pre rozvoj tohto trhu. Na únijnej úrovni treba zjednotiť ceny a poplatky čo ale niekde môže byť veľký problém. Mali by sme sa e, vyhnúť prílišnej administratívnej regulácii a mali by sme pomôcť zvýšeniu pokrytia a zvýšiť rýchlosť a bezpečnosť digitálneho trhu. Ukazuje sa veľká sila súkromného sektora, ktorý tlačí tento sektor vpred. Mali by sme uvoľniť isté obmedzenia, ktoré brania rozvoju a na základe toho aj posúdiť legislatívne rozhodnutia. Rečník bol prerušený. Ďakujem pekne teraz pani kolegyňa Šáke. Ďakujem pán predsedajúci, eh, vážený eh, pán komisár. Pod vynikajúcim eh, vedením Kaj Kalas prekladáme návrh, aby sa čo najrýchlejšie vyvinul európsky digitálny jednotný trh alebo priestor, digitálny priestor v Európe. Najmä v týchto ťažkých časoch musíme plniť optimistické ciele, vytvorenie priestoru inovácií a taktiež vedomostnej ekonomiky. Toto sú kľúčové aspekty pre užívateľov internetu, ale pre startupy taktiež, tak aby mohli uh, sa osadzovať u nás, aby neodchádzali do Silicon Valley. Musíme ponúkať praktické riešenia geoblockingu napríklad a taktiež, aby sme odbúrali 28 rôznych systémov ochrany súkromia, ale o čo dôležitejšie je je zajistiť dostatočné zásady ochrany základných práv a taktiež bezpečnosti. Tieto pravidla musia byť čo najpevnejšie, najprísnejšie, aby sme dokázali držať krok s technickou revolúciou. Otvorený internet, otvorené dáta, otvorený prístup, neutralita sietí a voľný tok údajov sme za to, ale nie sme za privatizáciu ehm, systému spravodlivosti je dôležité, aby sme si uvedomili, aké priority sú spojené s medzinárodným pôsobením internetu, aby sa posilnili práva užívateľov internetu, aby sme nepripustili, že pôjde o jednostrannú hru v takomto prípade. Ďalej nasleduje kolega Helmer. Vážený pán predsedajúci, v týchto návrhoch sú isté prvky, ktoré si zrejme získajú popularitu voličov. Ja by som veľmi rád sa mohol e, dostať k e, ponukám televíznej stanice BBC na internete, aj keď nie som na území Veľkej Británie, ale čo sa týka pravidel ochrany súkromia, možno by sme odobrali e, malým a stredným podnikom e, prostriedky, ktoré majú v dispozícii teraz, aby sa mohli dostať k obsahom. Naša politická strana sa obáva, že neflexibilný model regulácie komisie v tomto prípade z hora na dol e, bude brániť inovácii a tiež nesplní očakávanie jednotlivých členských štátov. Uznávame, že miera cezhraničnej koordinácie bude naozaj potrebná na vysokej úrovni, aby tieto digitálne komunikácie mohli fungovať efektívne v Európe. Ale domnievame sa, že takáto koordinácia by sa najlepšie dosiahla tým, že budú jednotlivé štáty spolupracovať navzájom a navzájom sa budú koordinovať a nie tým, že bude e, sa príjmať takýto centralistický prístup zo strany EÚ. V skutočnosti potrebujeme globálny, nielen európsky um, model riešení pre túto oblasť. Ďakujem. Ďakujeme. Pán kolega Helmer teraz nasleduje na 1,5 minúty pani Del Castillo Vera. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Už tu veľa bolo povedaného a ja sa sústredím na jeden aspekt, ktorý je kľúčový pre digitálne hospodárstvo a digitálny trh. A to je ten veľký kontext, v ktorom sa ekonomika v Európe môže rozvíjať. To sú údaje a dáta. Tieto sú rozhodujúce pre rozvoj digitálnej ekonomiky v masívnej analýze big data, veľkých údajov a pri ich výmene. To sú všetko kľúčové osy a to až do takej miery, že analytici údajov to je najviac žiadaná profesia vo svete na základe štúdie, ktorá pred niekoľkými týždňami vyšla vo World Economic Forum. Keď je, keďže je tomu tak, musíme myslieť na prevod údajov. Oni cirkulujú, dopravujú sa prostredníctvom sieti a tieto siete sú infraštruktúrou digitálneho hospodárstva. Doprava sa predtým realizovala po ceste, námornou cestou, železnične a tak ďalej. V digitálnej eh, dobe sa to robí sieťami a preto musíme prioritne rozvíjať mobilné siete inovatívnymi politikami, ktoré budú podporovať inovácia a infraštruktúru, investície do infraštruktúr pre tento trh. Ďakujeme pekne. Pani kolegyňa Delkostiovera, teraz nasleduje pani kolegyňa Sehnalová na minútu. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ako tieňová spravodajkyňa vo, výboru, vo výbore TRAN vystupujem. E, s digitalizáciou sa spájajú výzvy a možnosti a e, malo by, mali by sme byť priekopníkmi vo využívaní digitálnych technológií, napríklad e, inteligentné dopravné systémy. Digitalizácia zabezpečuje väčšiu bezpečnosť dopravy, efektívnejšiu logistiku výzvy, ktoré súvisia s vzdelávaním a s požiadavkami na zamestnancov, ale aj tie, ktoré súvisia s dostupnosťou nových technológií. To je aktuálne aj v doprave, rovnako ako požiadavka, aby sme namiesto uľahčovania nevytvárali bariéry v živote. Otázka diskriminácia na základe zemepisnej polohy či krajiny pôvodu. K tomu nemôžeme v online a offline svete pristupovať rozdielne a som rada, že je to zakotvené v správe. Záverom by som rada pogratulovala obom spravodajkyniam Evelyn Gebhardt aj pani Kalas za vynikajúcu prácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani kolegyňa Sehnalová teraz nasleduje na minútu. Pani kolegyňa Adinolfi. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto téma je znovu nevyužitá príležitosť. E, nedostatočne sme využili všetky možnosti tohto trhu. Keď sa hovorí o jednotnom digitálnom trhu, tak nesmieme zabúdať na e, očakávania európskych občanov. Čo to znamená? Je to aj kľúčový bod rozpravy a diskusie. Nesmieme zabúdať na dôstojnosť e, ľudských e, bytostí, z ktorej sa odvíja, sú aj zakotvené práva v charte základných práv tam spada do toho ochrana súkromného života, osobných údajov a tak ďalej. Re, skutočná realizácia jednotného digitálneho trhu by otvorila nové perspektívy aj pre rozvoj ekonomiky EÚ, ale veľmi často jednotný digitálny trh sa len vidí ako príležitosť ekonomického rastu a je to diskutabilné aj z teoretického hľadiska a zabúda sa na demokratické a sociálne aspekty tohto trhu. Ďakujeme pekne, pani Kodňa Teraz nasleduje pani kolegyňa Komi. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, po veľkej parlamentnej práci dnes pristupujeme k hlasovaniu tejto významnej správy. Je to dobrý výsledok, je to samozrejme prvý krok. Nikdy nemôžeme byť spokojní a stále je možné veci vylepšovať. Je to vysoko demokratický výsledok, keďže je aj e, výsledkom dlhého rokovania kde sa eh, prelínali eh, rôzne záujmy a rôzne aspekty. Ja ako spravodajkyňa pre digitálny trh pre eh, služby a tovary. Zdieľam názor pána Junkera, že prioritou politiky jednotného digitálneho trhu to by mala byť kľúčová os aj pre túto komisiu. Ja si myslím, že tá počatá cesta je veľmi správna, ale treba pokračovať. Ide o významné sektory, Eh, e-commerce, geoblocking, smernica o DPH a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem tu teraz eh, menovať všetky, ale sú ešte stále témy, na ktorých pracujeme. Každodenný život je napojený na digitálny aspekt. Eh, všetci zamestnanci, podnikatelia a tak ďalej. My zároveň nesmieme zaostávať za súťažou, ktorá je prierezová aj s inými e, konkurentami ako USA, ktorí sú veľmi vpred Oceňujem prácu, e, ktorá sa vykonala a dúfam, že budeme pokračovať ďalej týmto smerom. Ďakujeme pekne. Teraz e, pani kolegyňa Styler na minútu. E, Ďakujem pekne. Ja by som chcela zaželať obom spravodajkyniam veľa šťastia, najmä kolegyni Gepard. Blahoželám k nám v tento významný deň Digitálny jednotný trh je plný potenciálu. Máme tu 28 rôznych členských štátov, 500 miliónov obyvateľov a 415 miliard eurový objem v tomto sektore. Ehm, musíme predovšetkým zaistiť, aby či už žijete niekde v odľahlých oblastiach, v horských regiónoch Škótska alebo v Edinburgu, že máte rovnako kvalitný, vysoko rýchlostný internet dispozícii, Ehm, je dôležité zaistiť práve túto rovnosť eh, a tiež musíme zaistiť, eh, že priepasť digitálnych zručností eh, sa nestane ešte hlbšou. Keď sa pozrieme napríklad na 55 tisíc voľných pracovných miest v Veľkej Británii, ktoré sú v oblasti IKT, zodpovedá 171 tisícom takýchto pracovných miest v roku 2020. Musíme sa nastaviť na tento nový systém fungovania sveta. Sme svetkami tretej priemyselnej revolúcie, musíme zmeniť svoje zmýšľanie. Myslím, že aj dnešný krok je tým správnym na tejto ceste. Ďalej na minútu a pol, pani Nibler. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Najskôr sa chcem poďakovať obom spravodajkyniam, tenevým spravodajcom, všetkým, ktorí pracovali na tejto správe. Myslím, že správa je to veľmi kvalitná. Chcem sa pridať k slovám predrečnička. Ja chcem zablážovať pani kolegyni Gepardky nám. Digitalizácia v roku 2016 musí byť kľúčovou témou aj naďalej. Musíme vytvoriť rámec preto, aby sa využil potenciál digitálneho vnútorného trhu v plnej miere. Kolegyne, kolegovia, vieme, že ešte je čo dobiehať v tejto oblasti, keď si uvedomíme, že 44 domácností nemá prístup k internetu tak sa musíme sústrediť predovšetkým na budovanie infraštruktúry. Je tu naozaj ešte veľa čo doháňať. Iba 14 malých stredných podnikov predáva cez internet svoje produkty, pretože existujú prekážky na trhu. Toto tiež musíme odstrániť. Už sa tu hovorilo o téme geoblokovania, tak tiež daňová legislatíva bude tiež e, musieť prejsť zmenou, budeme musieť viac koordinovať e, a platby DPH. Myslím, že aj platobný styk bude musieť byť zjednodušený e, tam, kde to pôjde, pretože smernica o platobných službách tá tiež bude musieť začať okamžite plniť v praxi. Tiež je dôležité v tomto smere pripomenúť, že musíme vytvoriť ekosystém pre startupy a nové podniky. Práve teraz prebieha konferencia DDL, e to je jedna z najvýznamnejších medzinárodných konferencií, ktorá sa zaoberá trendmi a vývojom v digitalizovanom svete. Toto všetko čo počúvame z takýchto konferencií, z takýchto podujatí, musíme pretavovať do praxe. Musíme dať možnosť mladým, kreatívnym ľuďom, aby mohli naplniť svoje myšlienky, svoje nápady v Európe, aby neodchádzali do USA. Toto musí byť práve našou snahou. Ďakujeme pekne pani kolegyňa Niblere. Teraz nasleduje pani Toja. Ehm. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si myslím, že rozvoj jednotného digitálneho trhu so všetkými významnými pozitívami v cestovnej mape. To je nevyhnutný krok k rozvoju a k skutočnej realizácii fungujúceho efektívneho digitálneho trhu pre telekomunikačné služby. Teda očakávanie tých eh, ďalších eh, rozhodnutí z komisie a eh, tovary a služby, ktoré spadajú v smernici o telekomunikácii, tak dúfam, že čoskoro prídu a hlavne v prípade e, revízie e, toho e, trhu vo veľkom, ak nedosiahneme tam pokrok, nedosiahneme pokrok ani v roamingu, ani v geoblockingu, ani v ďalších internetových službách, ak nevyriešime jeden z problémov, ktorý je predpokladom pre ďalší krok. Ešte by som upozornila na význam jednotného digitálneho trhu pre spracovateľský priemysel. Máme určité služby, ktoré spadajú do digitálneho trhu. Rečnička bola prerušená. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu a pol nasleduje pani kolegyňa Paunová. Thank you, president. Ďakujem pekne. Eh, určite sme na túto tému mali málo času, ale snažili sme sa spraviť e, čo možno najlepšie ale Európsky parlament ukázal, že chce tento jednotný digitálny trh v Európe e, vytvoriť, že naozaj túto ambíciu máme. Je to ambiciozný projekt, ale bohužiaľ táto správa nie je podľa mňa dostatočne ambiciozná. Každopádne je to istý dobrý sprievodca pre ďalšie snahy v budúcnosti o vytvorenie digitálnej stratégie Európskej komisie. Najdôležitejšie je integrovať online a offline trhy, najmä pokiaľ ide o práva a ochranu spotrebiteľa. Tá by mala byť e, rovnaká bez ohľadu na to, či sa nákup odohráva online alebo v bežnom obchode. Bohužiaľ, e, tento aspekt nie je súčasťou prvého legislatívneho návrhu komisie. Vylepšilo by to dôveru v online nákupy, a tým pádom aj celkovo v digitalizáciu e, v Európe, tým pádom e-governance by na tom bola lepšie, takisto aj dôvera v Eh, e-health eh, a inovácie na digitálnom trhu. My sme jasne povedali, že máme, eh, no, sme odhodlani v oblasti digitálneho trhu. Konať je to veľmi dôležité pre aj hospodársky rast, aj Európu, ktorá bude viac konkurencieschopná, kde budú sa môcť realizovať mladí ľudia, ktorá bude prítomnejšia aj na svetových trhoch. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom z nášho parlamentného výboru, takisto aj spravodajkyni. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje na minútu pani Kosta. Ďakujem, pán predsedajúci. Dôležitá digitálna stratégia pre komisiu a ďakujem za túto správu. Hlavne kolegyni Gepard a spoluspravodajkyni ide v prospech spotrebiteľov a občanov pre lepšiu cirkuláciu služieb tovaru, ale aj pre lepšie vzdelávanie a pre e, lepšie šírenie kultúrnych obsahov. V tejto oblasti bude rozhodujúca revízia smernice o autorských právach a ďalších. Sú tam veľmi dôležité aspekty definácia odôvodneného geoblockingu, prenosnosť teritoriálnych licencií v prípade e, filmových diel, otázky autorských práv, výnimiek a tiež prekročenie alebo pre, um, aktualizácia zastaralých smerníc a tiež za definovanie diferencií a rozdielov medzi platformami. To všetko je e, v rámci novej e, smernice upravené, aby sme uchovali európsku kultúrnu diverzitu. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Kojo. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, je zjavné, že vývoj v internete je rýchly, aj celkovo digitálne komunikácie sa rýchlo menia, rýchlo sa mení svet, aj to, ako nakupujeme veci. A treba, aby sme e, aj my v rámci legislatívy e, tieto trendy sledovali. Máme tu digitalizáciu trhu, predstavuje to nové príležitosti pre podniky, najmä tie malé a stredné, ale aj pre spotrebiteľov. Chcem sa poďakovať komisii za to, že pripravili um, takúto stratégiu pre digitálny trh a veľmi rýchlo. Vo všeobecnosti je to dobrá stratégia, aj keď ešte možno nejaké veci treba doladiť. Treba tú právnu fragmentáciu jednotného trhu E, naďalej pracovať a treba dosiahnuť to, aby všetky tieto návrhy boli harmonizovaným spôsobom implementované, pretože v opačnom prípade sa obávam, že e, vlastne iba mrháme časom a určite nie je času na zvyš. V decembri sa e, tu objavili dobré návrhy, pokiaľ ide o predaj produktov s digitálnym obsahom cez hranice. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa s týmto posunuli ďalej. Treba veľmi pozorne e, vnímať otázku prenositeľnosti e, dát, bezpečnosti online a súvisiacich tém. Jednotný trh, ktorý nechráni svojich občanov, e, jednoducho nebude úspešným experimentom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kojo. Ďalej, jedna minúta, pani Úskok. Tak, som flera Ďakujem pekne, pán predsedajúci, podobne ako aj ďalší rečníci povedali, digitálna revolúcia, to je fakt. Ovplyvňuje to to, akým spôsobom spotrebujeme veci, ako pracujeme, ako získavame nové informácie. Digitalizácia mení naše životy a oznámenie komisie sa sústredí na cestujúcich e, spotrebiteľov najmä, ale treba sa podľa mňa pozrieť aj na to, ako toto ovplyvňuje trh práce. O tejto téme sme veľa nehovorili tzv. sharing economy, zdieľacia ekonomika, tá predstavuje isté príležitosti, ale aj výzvy. Hranica medzi zamestnávateľmi a zamestnancami sa stráca a to, akým spôsobom e, legislatívu v oblasti zamestnanosti alebo e, v oblasti zamestnanického práva e, implementujeme v týchto prípadoch, je tiež tým pádom otázne pracovné podmienky, ktoré sú flexibilnejšie, môžu byť aj dobrá vec, ale aby sa nám nestalo, že prostredníctvom digitalizácie máme viac flexibility a z toho vyplýva aj viac, e, vyplývajú pracovné e, pozície, ktoré sú neisté. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej, poslanec Kelly. E, no Ďakujem pekne. Naozaj máme tu nové startupy, nové aplikácie, digitálny sektor je v našich e, životoch čoraz prítomnejší, ale z hľadiska legislatívy to pomaličky e, e dobiehame. Už e, vyše 20 rokov tu máme Amazon, 18 rokov Google, 12 rokov Facebook a ešte iba teraz dobiehame tieto otázky z hľadiska legislatívneho. E, určite v Ázii sú ďalej aj v Amerike, ale lepšie neskôr ako nikdy. Treba, aby sme konali rýchlo a zároveň extenzívne a aby sme to nastavili poriadne, pretože 28 jedno, e, odlišných trhov to už nebude stačiť. Treba harmonizovať a treba sa pozrieť na otázky ako napríklad geoblocking. E, to naozaj škodí rozvoju. Takisto veľmi opatrne sa treba pozrieť na to, aby spotrebitelia boli na tejto ceste s nami. Práve preto vítam tú, to nariadenie, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, E, na tom som pracoval nakoniec aj ja, je to súčasť trialógu a teraz by na základe tohto mali vytvoriť aj vyššiu mieru dôvery pre spotrebiteľov, aby mohli dôverovať e, digitálnemu trhu a aby sa mohli startupy rozvíjať, aby podniky sa mohli rozvíjať v Európe. Digitálny jednotný trh, pokiaľ ho nastavíme dobre, tak e, podľa všetkého a bola odhadov by mal pre Európsku európske, e, európsku ekonomiku priniesť 450 miliard e, eur, čo samozrejme je veľmi vysoká suma. Takže treba na tomto pracovať a treba e, vytvoriť naozaj ten digitálny jednotný trh, tak aby bol najväčší na svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pán kolega Kelly. Ďalej pán kolega Danti, jedna minúta. Ďakujem pán predsedajúci. Digitálna revolúcia už zmenila náš život a ako všetky epochálne zmeny prináša rizika aj možnosti a my z oči voči tejto výzve musíme vyhodnotiť možnosti pre rozvoj ekonomiky a pre život občanov a spotrebiteľov. Digitálny trh už priniesil malé aj veľké inovácie v každodennom živote aj v našej výrobnej sieti, aj sociálnej a Európa musí ísť v ruka v ruke s týmito veľkými zmenami. Keď vidíme, ako sa rozvíja Silicon Valley, musíme e, si uvedomiť, že vďaka veľkým investíciám a koordinovým politikám sa Európa môže oživiť svoje hospodárstvo, ale tiež oživiť e, svoje tradičné výrobné e, sektory podporovať tiež kultúru, diverzitu a zároveň kvalitu vo výrobe ja dúfam, že dnešný bude prvý krok k tomu, aby Európa išla cestou moderného rozvoja a na to potrebujeme veľa odvahy, ale aj víziu. Ďakujem pekne, pán kolega Danty. Ďalej jedna minúta, pani kolegyňa Galpelc. Ďakujem pekne. Ja by som chcela pogratulovať eh, spravodajcom a tiež eh, pani Evelyn Gebhardt eh, popred všetko najlepšie k jej dnešným narodeninám. Naozaj eh, toto je kvalitný dokument, je to kvalitná správa. Ja ako tieňová spravodajkyňa sa nechcem sústredovať na všetky tie veci, ktoré tu už zazneli, skôr sa budem eh, venovať otázke zdaňovania. Hmm veci sa veľmi rýchlo menia a my pomaly reagujeme a platí to aj v prípade regulácie. Práve preto komisia musí byť v tejto oblasti proaktívna, aby dobre chránila bezpečnosť e, našich e, spotrebiteľov. Keď hovoríme o e-commerce, e, tak každý prvok tejto oblasti, v tejto oblasti môže byť e, problematický. Proste máme príliš veľa e, byrokracie, administratívnych prekážok. Toto treba riešiť a pomôcť malým stredným podnikom. E, stratégia pre jednotný trh a jednotný digitálny trh by mala ísť ruka v ruke. Ďakujem pekne pani poslankyne. Ďalej pani poslankyňa Rozier, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne Eh, obidvom spravodajkyňam a Evelyn samozrejme všetko však nám, ale naozaj veľmi dobre sme sa aj vždy porozprávali a pracovali na tejto správe. Toto eh, je veľmi dôležitá vec aj z hľadiska kultúry, ktorá je pre EÚ dôležitá. Je veľmi nepríjemné eh, nemôcť sledovať tieto kultúrne prejavy všade, tak ako by sme si to predstavovali alebo kultúrny obsah. A treba sa teda spýtať, či iba uh, uh, ak odstraníme tú teritorialitu, či uh, dobre zabezpečíme to, aby umelec bol odmenený, pokiaľ niekto bude sledovať jeho umelecké dielo. Dnes je to rozdelené medzi tých internetových hráčov a medzi umelcov samotných a treba posilniť podmienky dlhodobého prežitia e, kultúry v Európe. To je naša hlavná priorita, alebo mala by byť. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa Rozier. Ďalej, pani kolegyňa Klun, jedna minúta. Ďakujem pekne, ja som tieňová správodajkňa z výboru doprava a cestovný ruch. A digitalizácia, interoperabilita, inteligentné dopravné systémy, to je kľúč, pokiaľ chceme mať dobré a efektívne dopravné systémy pre spotrebiteľov, pre cestujúcich, pre podniky, či už startupy, stále malé stredné podniky alebo väčšie firmy, všetci, kto tovar v Európe prepravuje. Digitalizácia nám môže pomôcť lepšie využívať existujúce kapacity, aby tieto podniky, tieto firmy boli efektívnejšie a tým pádom samozrejme vytvára to nové pracovné miesta. A dôležité je, aby sme prekonali tie prekažky, ktoré vyplývajú z administratívnych e, obmedzení, najmä pokiaľ ide o logistiku, treba, aby sme mali e-customs, teda elektronické colné systémy, aby e, vodiči, aut, šoferi, kamionisti nemuseli e, vyplňať tam papiere na mieste, všetky tie formuláre, to je zbytočný náklad, zbytočná prekažka, odstraňuje, alebo znižuje to potenciál pre vytváranie nových pracovných miest. A takisto aj v cestovnom ruchu sa musíme dopracovať do fázy, kde to budeme regulovať lepšie. Dobre, ďakujem pekne pani poslankyňa Klun. Ďalej, kolegyňa Konsár, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, pani kolegyne Kalas a Gebhardt, ich správa je naozaj veľmi zaujímavá. Ja si s veľkým záujmom vypočujem odpovede pána komisára na všetky tie vystúpenia. Chcela by som vypichnúť jednu vec, ktorá tu zatiaľ nebola spomenutá a síce komisia že chce naďalej, mala by teda naďalej eh, skúmať možnosti, nakoľko e, táto oblasť má vplyv na zamestnanosť, e, na delbu práce, na kultúru. Tieto štúdie sú dôležité preto, aby sme dokázali už vopred odstrániť neželané dôsledky istých krokov, aby sme mohli vychádzať z našich rozhodnutí najmä z technických štandardov a ich z praktickej uplatniteľnosti. A najmä považujem za dôležité, aby sa dividendové algoritmy a taktiež e, tzv. big data, ako aj dôverné informácie, aby sa pamätalo na dôvernosť e, informácií a musíme využiť všetky aspekty digitálnej revolúcie, e, ktoré sú prospešné pre našu spoločnosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Teraz na minútu nasleduje pani kolegyňa Koraca Bilte. Ďakujem, pán predsedajúci završenie jednotného trhu je správnou cestou k zamestnanosti a pracovným miestam um, a k rastu. Snažme sa presadzovať globálny, slobodný, otvorený internet. Chceme vytvárať dôveryhodnosť, chceme odstraňovať digitálne prekážky tiež záťaž hranice, fyzické hranice. Spotrebiteľ by nemal platiť dvakrát za tú istú službu, vzhľadom mm, na to, kde žije v Európe. Malé stredné podniky by sa nemali podrobovať 28 rôznym systémom pravidiel potrebujú jeden fungujúci eh, digitálny trh. Ja túto správu podporujem, pretože um, pokrýva aj uh, národné aspekty protekcionizmu. Európa bude konkurenceschopná tým, že bude mať jednoduché a jednotné pravidla, nie tým, že bude ignorovať ostatných. Náš problém spočíva v fragmentácii, nie v inováciách. Nemali by sme spomaľovať s eh, ekonomikou, mali by sme zaistiť väčšiu transparentnosť. Voľný tok údajov je rovnako dôležitý ako ostatné štyri slobody. Teda všetky e, pravidlá, ktoré sa vzťahujú na konanie na internete, by sa mali vzťahovať aj na všetky ostatné operácie. E, čo najrychlejšia dohoda o Safe Harbor je kľúčová preto, aby sme napravili právne vákuum a čas naozaj beží veľmi rýchlo. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje na minútu pán Zoriňo. Pán predsedajúci, pán komisár, EU v digitálnej revolúcii znamená vytvoriť jednotný digitálny trh, ale ešte ďalej potrebujeme vytvoriť aj základy digitálnej európskej entity, zdieľať hodnoty, slobodu prejavu, e, rovnosť príležitostí a prístupu pre všetkých, e, podporiť cirkuláciu tovaru a služieb, podporovať diverzitu rovnako aj vo verejných službách, istota, bezpečnosť, to všetkého, všetko sú hodnoty, ktoré zdieľame v EÚ a ktoré musíme presunúť do digitálnej agendy. Táto správa je dobrým príspevkom a po tejto ceste musíme pokračovať a gratulujem spravodajkyňam. Je veľmi dôležité, aby čím ďalej tým viacej Európanov malo prístup k digitálnym obsahom. Len takto vytvoríme príležitosti pre ekonomický rast a vytváranie pracovných miest e, podporíme vytváranie e, nových kvalifikácií, technologických vedomostí. Tento program nás musí mobilizovať a musíme urobiť všetko preto, aby sa to stalo skutočnosťou. Ďakujeme pekne. Teraz pristúpime k spontánnej časti rozpravy. Mám takmer 20 prihlásených e, do tejto časti rozpravy, okrem iného aj v písomnej forme a to v prípade takých kolegov, ktorí prišli až na záver rozpravy, musíme teda dodržiavať vymedzený čas. Dáme slovo šiestim kolegom a dáme slovo tým, ktorí nemali priestor vystúpiť v ostatných rozprávách a tiež takým, ktorí boli prítomní v priebehu celej rozpravy, najskôr pani Šojdrová. Ďakujem, vážený, pán podpredseda, kolegyne, kolegovia. Digitálny trh, ako to už bolo veľakrát povedané, je veľkou príležitosťou pre rozvoj podnikania, služieb, vzdelávania aj kultúry. EP, Európska komisia, musia dať strategický legislatívny rámec a to táto správa EP navrhuje a obsahuje tiež celú sériu konkrétnych úloh. Ja by som spomenula dve priority. Som rada, že aj pán komisár sa zameral na ochranu autorských práv, dostupnosť obsahov, je samozrejme právom užívateľov, ale užívateľia majú aj právo na kvalitu týchto obsahov a bez ochrany autorských práv nie je možné kvalitu naplňať. To by mala byť jedna z hlavných priorít druhá ochrana detí. Internet je dobrou službou, ale veľmi nebezpečným pánom, preto ochrana detí pred zneužívaním internetu by mala byť prioritou tak e, pre technické, ako aj legislatívne návrhy, ktoré by komisia mala predložiť a ja ju k tomu vyzývam. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Šojdrová. Ďalej, pán kolega Blanko López. Eh, pán predsedajúca, Digitalizácia zaplavila všetko a Európa musí využiť potenciál digitálnej ekonomiky. Musíme podporiť prenosnosť digitálnych služieb, odstrániť geoblocking a podporovať len ten, ktorý je odôvodnený. Musíme podporovať rozvoj infraštruktúr širokopásmového internetu, musíme rozviať priemysel 4.0, vytvoriť istú a dôveryhodnú sieť. Musíme pomáhať MSP aby mohli maximálne využívať digitalizáciu. Musíme ochraňovať a podporovať našich tvorcov a našu kultúrnu produkciu. Bez nej sa nemôže hovoriť o samotnej Európe. Teda tu máme pred nami príležitosť a Európa by ju mala určite využiť a nepremeškať. Ďakujeme pekne, pán kolega Blanko López. Ďalej pani kolegyňa Tomašič. Ďakujem pekne. Potenciál digitálneho jednotného trhu je obrovský. Rozvoj obchodu, nové pracovné miesta, administratíva. Toto sú len niektoré výhody, ktoré by sme tým získali. A tiež si to bude vyžadovať eh, veľkú podporu inovácií, technológií, investícií, aby sme dosiahli naše ciele. Nepochybujem však eh, vôbec o konkrétnom výsledku, najmä ak politici si dovtedy uvedomia význam znižovania regulácií na trhu, aby sa podporoval rast. Chcela by som však upozorniť na ďalšiu dimenziu a síce zločin. Aj toto je totiž čoraz viac poznačené digitalizáciou v našej dobe. Predaj na internete falšovaných výrobkov sú čoraz častejšie a tiež využívanie nových médií v koordinácii rôznej zločineckej činnosti e, sú denodenným fenoménom. Vytvorenie digitálneho jednotného trhu priniesie so sebou aj e, zväčšenie týchto víziev a budeme tomu musieť prispôsobiť naše metódy boja proti takýmto zločinom. Nemali by sme však nikdy obmedzovať e, občianské e, slobody našich slušných občanov. Ďakujeme pekne, pani kolegyne Tomašič. Ďalej, pán kolega Rope. Kolega Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Ďakujem uznesenie Európskeho parlamentu o jednotnom trhu, stratégiu vlastne jednotného trhu. V texte je mnoho rôznych viet, ktoré vyslovne podporujem. Hovorí sa tam o pracovných miestach, o rozvoji obchodu, o systému DPH. Toto všetko je veľmi dôležité, ale chcel by som upozorniť na niečo, čo v tejto správe chýba, a síce negatívne dopady digitalizácie trhu a síce miznutie miestnych e, trhov a tiež znižovanie kvality. Ak sa budeme venovať len aspektom DPH, budeme svedkami negatívnych aspektov v iných oblastiach e, e, ľudského života. Toto iste sú prirodzené dopady globalizácie, dalo by sa povedať. A napokon je to aj pravda, ale keď sa pozeráme na stratégiu jednotného trhu, musíme hľadať aj spôsoby, ako podporovať ľudí, aby nakupovali na internete, ale mali by mať možnosť robiť to eh, s prehľadom o tom, aký dopad to bude mať eh, tiež eh, na malé subjekty na trhu. Ďakujeme, pán kolega Rope. Ďalej, pán Šogor. nejednotný európsky priestor v zezraničnom eh, sprístupňovaní obsahov na internete dokazuje, ako ďaleko sme ešte od eh, cieľov, ktoré sme si stanovili a síce vytvorenie jednotného digitálneho trhu v 21. storočí. Tento trh eh, je poznačený rôznymi a rozličnými distribučnými praktikami, taktiež geoblokovaním, diskrimináciou na základe IP adresy ako aj krajiny pobytu a tiež narušovanie hospodárskej súťaže. Spotrebiteľ preto si nemôže kupovať obsahy v rovnakej miere ako ich sused. Nemôže využívať tieto obsahy, eh, ktoré získal legálne pri prekročení člensk- hranici, hranic medzi členskými štátmi. Teší ma, že správa zohľadňuje hospodárske ciele, ktoré sú spojené s otváraním takýchto trhov eh, a to bude prospešné aj pre mnohojazyčnú Európu a tiež pre prekvitanie kultúr. Zúrazňujem najmä menšinových kultúr, ktorých prežitie často závisí od dostupnosti kultúrnych tovarov zo susedných štátov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Šogor. A teraz na záver pani kolegyňa Grapini domnule președinte domnule comisar doresc în primul rând să felicit raportorul. ďakujem pekne pán komisár pán predsedajúci rada by som pogratulovala na, úvod autorom tejto a tiež všetkým tým ktorí prispeli eh, k príprave správy. 2000 potvrdzuje aký záujem vyvolala táto téma. Digitálny trh to je jedna z vecí a digitalizácia legislatívy ide len v prospech je potrebné mať viacej MSP v tomto sektore. Ešte stále ostáva veľa vecí, ktoré treba urobiť. Myslíte na eventuálnych 100, viacej ako 100 miliard eur, ktoré môžu priniesť, ktoré môže priniesť digitalizácia. Ja by som e, chcela vedieť, či je rozváha medzi rozvojom digitálneho trhu a ochranou spotrebiteľov. Žiaľ, existujú veľké rozdiely medzi, v konektivite medzi európskymi regiónmi ale hlasujem za túto správu, ale je potrebné, aby bolo viacej harmonizácie v investíciách do e, digitálneho trhu všade v Európe. Ďakujeme pekne. A týmto sme uzavreli postup KDI a dávam slovo na záver rozpravy. Slovo komisárovi Jansipovi, nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci. Dámy a páni, chcel by som sa poďakovať všetkým vám za túto veľmi plodnú diskusiu a rozpravu v Európe. Sa nám podarilo vytvoriť jednotný trh fyzicky. Podarilo sa nám odstrániť všetky prekážky, ktoré rozdielovali naše členské štáty, ale digitálny jednotný trh neexistuje a preto naša ekonomika ktorá je dennodenne čoraz viac poznačená digitálnym e, rozvojom, e, čoraz viac e, dokazuje, že tieto prekážky jej bránia v ďalšom rozvoji. Je naozaj naliehavo potrebné konať. To sa jasne ukázalo v tejto rozprave a cíti to Európska komisia. Už sme predložili naše prvé dva návrhy v decembri minulého roka a musíme zvýšiť dostupnosť digitálnych obsahov pre našich občanov a preto sme predložili tento, tento návrh. E, ďalší návrh sa týkal zmluvných pravidiel digitálneho charakteru. Namiesto 56 rôznych pravidel sme navrhli vytvoriť dve hlavné pravidlá, ktoré sa budú zaoberať predajom online hmotných eh, tovarov aj digitálnych obsahov. Náš ďalší návrh sa bude týkať 700 MHz. Chystáme sa ho predložiť vo februári a dúfam, že sa nám podarí v marce predložiť návrh priemyselného balíka, ktorý bude obsahovať aj aspekty európskeho cloudu a tiež prioritné štandardy. V apríli dúfam predložíme potom eh, nový akčný plán pre elektronickú štátnu správu, ďalej v máji eh, balík eh, o ochrane spotrebiteľa a o spolupráci pôjde tu o balík elektronického obchodovania a budú tam tiež aspekty geoblokovania v júni. Potom chceme predložiť druhý návrh o autorských právach. Ten sa bude týkať zlepšovania cezraničného prístupu k digitálnym obsahom, ale budeme sa venovať aj knižniciam, aspektom vzdelávania, taktiež vzdelávania osôb s postihnutím, ako aj data miningu ďalej v júni. Chceme predložiť revíziu satelitnej kablovej smernice, e, tiež revíziu smernice o audiovizuálnych službách a tiež e, chceme zohľadniť e, princíp sleduj peniaze, čo je súčasťou našej reformy autorských práv. Tiež sa chceme venovať konkrétne nelegálnym obsahom na internete v tomto balíku. Ďalej návrhy v júni, v júli sa budú týkať bezpečnosti na internete, taktiež reformy v oblasti telekomunikácií, tiež infraštruktúry, ďalej v novembri voľný e, tok údajov, ďalej revízia, smernice o ochrane súkromia a dúfam, že v decembri už nebudeme predkladať žiadne nové e, návrhy o stratégii jednotného digitálneho trhu. Že sa to vtedy uzavrie. Teda teším sa na plodnú spoluprácu s vami, s Európskym parlamentom v tomto procese vytvárania digitálneho hodnotného trhu pre Európu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz e, dáme slovo na záver spravodajkyniam, najskôr pani Kalas. Na dve minúty, každá z nich ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich vyjadrenie v rozprave. Uh, A je dôležité, že všetky tieto e, výbory boli zaangažované do prípravy tejto správy a že sa vyjadrili. Toľko poslancov sa vyjadrilo, pokiaľ ide o ich obavy. Čiže iba sa vyjadrím k pár vecím, ktoré tu zazneli. Poprvé, mali sme všetci pochopiť, že internet to nie je iba nejaký veľký obchod, tam je veľa vrstev. Kultúrna rozmanitosť, inovácie, výskum, aj elektronický obchod samozrejme, ale to nie je jediná vec. Niektorí e, kolegovia sa stiažovali, že niektoré témy možno sú málo e, zdôraznené v tej správe. Pre mňa bolo dôležité, aby sme dosiahli istú rovnováhu, aby všetky témy boli pokryté, aby tam bola rovnováha v rámci správy. Zazneli tu rôzne obavy, pokiaľ ide o ten e, e, princíp v prípade ochrany osobných údajov. Podľa mňa ten e, dopad je pozitívny, pretože dáta tým pádom sa neudržiavajú, e, nezostávajú v rámci jednej veľkej databáze, ale vo viacerých malých databázach, ktoré navzájom komunikujú. To je podľa mňa dôležité. Takto by veci mali fungovať v digitálnom veku, že ľudia sú, e, majú kontrolu nad vlastnými dátami, keď e, komunikujú s verejnými orgánmi. A čo je veľmi dôležité je aj to, aby používateľ, aby občan e, bol v centre systému, aby mal kontrolu. Pokiaľ ide o tú sharing e, economy, áno, tam treba zmeniť isté e, pravidlo, to je pravda, ale treba vnímať aj pozitívne efekty. Autonómnosť je e, vyššia, ľudia neko, nepracujú pod kontrolou niekoho iného, ale pracujú sami za seba vtedy, kedy oni chcú. Čiže to je tá pozitívna stránka, aj na tú treba pamätať. Ďakujem pekne za vaše príspevky, teším sa na ďalšiu spoluprácu. Vielen Dank, Frau Kollegin Kallas. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani kolegyňa Gebhardt. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem za všetky milé blahoželania, ktorých sa mi dostalo. Myslím, že sme tu v úvode dlhého procesu na práci digitálneho jednotného trhu na vytváraní. Máme pred sebou ešte naozaj veľa. Chcem sa poďakovať Európskej komisii za to, že nás informovala o krokoch, ktoré plánuje v najbližšej budúcnosti. Myslím, že je to správne kolegyne, kolegovia, na jedno musíme vždy pamätať, jedno si musíme uzrejmiť, chceme, aby digitálny jednotný trh e, nebol vytvorený iba sám pred seba. Chceme, aby fungoval taký trh, ktorý bude prospešný pre našich občanov, či už e, pôjde o kultúrne tvorivých e, občanov, či už pôjde o spotrebiteľov, či už pôjde o um, pracujúcich alebo o poskytovateľov služieb. Toto všetko musíme mať neustále na pamäti. Musíme dosiahnuť práve pre nich čo najlepšie výsledky, aby v celosvetovej konkurencii digitálneho hodnotného trhu naozaj sme sa chopili príležitosti, ktorá pred nami stojí, aby sme naozaj dokázali dosiahnuť kvalitný rast a tiež vytváranie kvalitných pracovných miest v Európskej únii. Toto musíme vytvoriť um, a dosiahnuť. A preto Musíme byť ambiciozni, ešte o mnoho ambicioznejší než Európska komisia. Toto už spomenuli aj niektorí kolegovia. Um, aj sa o to snažia a budeme pracovať všetci spoločne na tom, aby sa to naozaj podarilo v praxi splniť. Ešte na záver, ak dovolíte, jedna poznámka, aby tu nevznikal nejaký nesprávny dojem. Pani Trožinský sa e, rozhorčovala nad mnohými pozmiacimi návrhmi, ktoré presadila a je to v plene, aj vo výbore, to je správne, ale pri práci na správe nebola prítomná ani jednej jedinej schôdze sa nezúčastnila, ani jej kolegovia sa týchto stretnutí nezúčastnili. Ja by som nebola rada, keby tu vznikal dojem, um, že pracovala na niečom, na čo v skutočnosti vôbec nepracovala. Ďakujem. E, ďakujeme pekne, pani kolegyňa Gebhardt. Rozpráva je týmto Ukončené hlasovanie prebehne o malú chvíľu.